ktoré sa týka pána Štátlera podľa článku 6 odsek rokovacieho poriadku a podľa tohto ustanovenia ich postupíme právnemu výboru. Pani Albertini požiadal o ochranu svojej parlamentnej imunity podľa príslušného ustanovenia nášho rokovacieho poriadku. Postupujeme tiež právnemu výboru z politických skupín a z e, nezačlenených máme návrh na vymenovanie pre, e, do výborov a delegácií. Zoznam týchto vymenovaní bude v protokole a ak do schválenia tohto protokolu nebudú žiadne námietky, tak budeme považovať tieto vymenovania za platné. Pani